Bene, colleghi, l'ordine del giorno reca le dichiarazioni. Vážení kolegovia, na programe sú vyhlásenia Rady a komisie k situácii v Bulharsku. Slovo okamžite odovzdávam pánovi podpredsedovi Eskevičus. Nech sa páči. President, honorable members, Vážená, e, vážená pani predsednička, e, e, pani predsednička komisie, poslanie, poslankyne, poslanci, som rád, že tu dnes môžem stať a podľa celého nášho predsedníctva dúfam, že budem vašim častým hosťom a partnerom, ktorý s vami bude veľmi aktívne a konštruktívne spolupracovať. Pani predsednička, členovia parlamentu, dnes sa bude diskutovať o situácii v Bulharsku. Toto je otázka, o ktorej viem, že je spojená s obavami, bola dôvodom obav tu v parlamente a je to téma, ktorú Považujete sa dostatočne dôležitú, aby ste e, na ňu e, o tejto téme viedli diskusiu. Ja rešpektujem želania viesť takúto diskusiu. A som e, naozaj ochotný vypočuť si vaše názory k tejto téme. Ale obávam sa, že nie som teraz v stave zaujať stanovisko v mene rady, pretože rada túto vnútornú situáciu v Bulharsku nediskutovala a preto nemá nič, čo by mohla povedať v tejto téme. Je pomerne zriedkavé, aby rada viedla diskusie k vnútornej situácii akéhokoľvek svojho členského štátu ale samozrejme je to odlišné v prípade Európskeho parlamentu. Je rolou e, parlamentu diskutovať o aktuálnych otázkach. A obzvlášť o otázkach, ktoré sa špecificky e, spájajú s Európskou radou. Rada má 28 štátov a Bulharsko je jedným z nich. Preto e, si rád vypočujem vaše názory. Mojou úlohou tu je zastupovať predsedníctvo a nie je to ľahká úloha. Tam, kde budem môcť e, poskytnúť názory rády parlamentu, e, poskytnem ich a budem sa takisto snažiť fungovať aj ako kanál pre odovzdanie vašich názorov rade. A preto budem veľmi pozorne počúvať a zaznamenám si e, celé spektrum názorov, ktoré zaznejú dnes večer na túto tému. Zatiaľ vám ďakujem za pozornosť. Grazie, la parola. Ďakujem. Slovo má pani komisárka Redingová. Nech sa páči. Ďakujem, e, pani predsednička. Komisia e, s obavou sledovala posledný vývoj v Bulharsku. E, rešpektujeme národné kompetencie, ale určité situácie môžu mať dopad na EÚ ako takú. Obzvlášť sa tu vzťahujem na kontroverzie, ktoré vyvolalo vymenanie e, šéfa bulharskej, e, bulharského úradu e, pre bezpečnosť, tento prednedávny transfer kompetencií má napomáhať boju proti e, e, kriminalizovanému zločinu, organizovanému zločinu. Berieme na vedomie, že bulharský parlament e, hlasoval proti takémuto kontroverznému vymenovaniu. Predseda Barozo veľmi jasne sa vyjadril, keď sa stretol pred dvoma týždňami s bulharským premiérom. Pri tejto príležitosti spomenul, že toto vyvolalo nielen obavy e, na strane komisie, ale aj bulharskej spoločnosti. A v tomto kontexte komisia zdôrazňuje potrebu um, budúce vymenovanie do strategické miesta sledovať e, transparentným, otvoreným e, spôsobom. Aktuálny politický vývoj a demonstrácie poukazujú na potrebu reformy krajiny. A takisto e, poukazujú na hĺbku obáv v bulharskej spoločnosti, pokiaľ ide o e, e, právo zákona, právny štát Ehm, Bulharsko by malo reformovať svoj súdny systém, bojovať proti korupcii, organizovanému zločinu. Komisia bude naďalej ehm, používať mechanizmus e, kooperácie a overovania, ktorý jej umožňuje monitorovať postup v Bulharsku v tejto oblasti. E, Komisia chce zabezpečiť, aby členské štáty plne rešpektovali svoje povinnosti, ktoré im ukladá právo EÚ a nebudeme váhať použiť všetky nástroje, ktoré k dispozícii v tejto súvislosti máme. V prípade Bulharská komisia e, sa bude snažiť pomáhať Bulharsku, aby e, prijalo potrebné reformy a e, dopracovalo sa k potrebným krokom vpred. Ďakujem, pani podpredsednička. Slovo majú teraz rečníci za jednotlivé politické skupiny. Začneme s EPP. Slovo má pán Weber na 1,5 minúty. Nech sa páči. Pani predsednička, pani podpredsednička komisie, no už pozrám sa na poslancov a vidím, že záujem socialistov o základné práva už opadol. Už to nie je, lebo by chcel hovoriť o základných právach. Chceli sme hovoriť eh, tak o situácii v Maďarsku, ako aj v Bulharsku a Rumunsku. Nikto tu už nie je. Nož, eh, a to je pochopenie, ktoré majú socialisti pre tieto otázky. Kolegyne, kolegovia, ja som ešte stále nedostal eh, žiadnu odpoveď. Možno by mi mohol nejaký socialista odpovedať. Hane Svoboda pri zostávaní vlády v Bulharsku povedal, že a treba plehl, prehltnúť tú hor, horkú pirulku pravicových radikálov. A to bol, to povedal Hane Sloboda, predseda socialistov. Nuž a ja sa pýtam, aká pirulka to teda bola. Voliči nedali väčšinu socialistom Bulharskom. Nuž je to otázka peňazí alebo nejakých prísľubov, funkcií alebo ruský vplyv, prvé zákazky sa objavili na tvoje elektrárne, zákazky do Ruska, takže na to čakáme. Podpredsednička komisia povedala, že prvé rozhodnutia skupiny sú skutočne dra- dra- dramatické. Už parlament nemôže pozerať na organizovaný zločin. Je to veľmi netransparentné. A máme rozhodnutia, ktoré sú skutočne odsúdenia hodné. Politika sa robí a diplomácia v kulároch. A našťastie 10 tisíce ľudí vychádzajú do ulic, nie, nie sú spokojní s tým, čo robia socialisti. Myslím, že v Bulharsku zažívame porušovanie princípu demokracie a právneho štátu a žiadame komisiu, aby poriadne sledovala udalosti, veľmi pozorne sledovala zaručila, že základné práva v Bulharsku sa budú dodržiavať. Žiadame socialistov, aby nehľadali výnimky, aby nehovorili o minulosti, ale aby povedali pani Stanišovovi pravdu a žiadame, aby EPP bola opätovne, teda, aby Bulharsko zostalo opätovne demokratickým štátom, štátom a jedinou cestou sú demokratické voľby. Ďakujem pekne, pán Weber. Akceptujete modrú kartu pána Kirilova. Vážený pán Weber, ja... No vy ste hovorcom ešte politické skupiny v Európskom parlamente. No a počet vašich poslancov je dokonca ešte menší ako počet socialistov, takže môžete sa rovnako otázku spýtať o vlastných kolegov. Vaše pripomienky boli všeobecné, ale ja sa vás, by som sa vás rád spýtal, odkedy tá skutočnosť, že niekto je alebo nie je v parlamente znamená, že vyjadrujú alebo nevyjadrujú politickú podporu členovia Ataka za nás nikdy nehlasovali. Môžete rozlišovať, a dokážete rozlišovať registráciu a podporu. My sme sa snažili, spolupracovali s vami v Albánsku a snažili sme sa presvedčiť socialistov, aby sa vrátili naspäť do parlamentu. V konečnom dôsledku potrebujeme tiež opozíciu. Ďakujem pekne za otázku. Ja tu poviem o sebe, ja som tu od tretej. Hovorili sme o Maďarsku. Kriticky sme sa vyjadrili na e, adresu, adresu Maďarska, ale vidím, že Svoboda, Ferošťat, Konbendit, všetci odišli. No a to som kritizoval. No rozhodujúca otázka je, či socialisti budú mať sílu povedať priateľom Maďarsku, že takto to už ďalej nejde, by bolo, keby sme keby sa akceptoval akceptovala, akceptoval volebný výsledok a Borisov by sa stal premiérom a vznikla veľká koalícia. Vy ste však podpísali zmluvu dia s diablom. Pán Weber, je tu pre vás ďalšia modrá kartička. Pani Jotová. Áno, nech sa páči. Vážený pán Weber, ja som si vás veľmi pozorne vypočula a zdá sa mi, že nie ste si istí vlastnými princípmi. Keď hovoríte o Maďarsku, hovoríte jednu vec a keď hovoríte o Bulharsku, hovoríte niečo úplne iné. No už ja nechápem celkom presne, ako to funguje. Možno sledujete nejaké inštrukcie, no už neviem. bulharská vláda bola zvolená v spravodlivých voľbách. Takže prečo vyzývate na to, aby sa uskutočnili predčasné voľby v Bulharsku? Bolo by priateľné, ak by som i ja trval na predčasných voľbách vo vašej krajine? No, ďakujem pekne. Keď to chcete porovnať s Maďarskom, tak rád by som na to, na, to zareagoval. Keby sme to v maďarskom prípade Mm, videli podobne, tak by to bolo rovnaké, keby, ako keby Viktor, Urga, eh, Viktor Orbán eh, stal koalíciu s Jobikom. Tak to však nie je. Ale u vás sa, eh, sa vláda zrúti ako ako domček z karát, keď si to Ataka rozmyslí. Vy ste odkázaní na podporu právicových radikálov. A to nepripustíme. Ďakujem pekne. No a teraz za skupinu SAD dostáva slovo na minútu a pol pán Morajš. Ďakujem pekne, predsednička. Pánovi Weberovi chcem len povedať, že ani pán Dol tu nie je a e, hovorili ste o pánovi Kombenditovi, ale naposledy, keď som si to keď som si to kontroloval, tak nebol socialista, ešte nad tým by bol, ale zatiaľ nie je. No, práve sa uskutočnila rozpráva o Maďarsku a vieme, že sme sa zaoberali systematickými ústavnými zmenami, ktoré mohli znamenať porušenie základných práv. Ale treba jasne povedať, že momentálne v prípade Bulharska hovoríme o niečom inom, ale vzbudza to tiež závažné obavy o inštitucionálnych reformách. To napríklad boj proti korupcii, tak ako povedala komisárka, Bulharsku bola nesprávna osoba nominovaná na dôležitý antikorupčný post a tiež reorganizácia agentúry. A to nepomáha v boji proti organizovanému zločinu. Bezpečnostná organizácia je to veľké rizika, sa bude zneužívať, aké rizika zabrania vodomého pokroku, ktorý sa dosiahol v Bulharsku, a to je proces výkazníca, ktorý sa zameriava na boj proti korupcii a organizovanému zločinu. SAD bude analyzovať situáciu v Bulharsku a iných krajinách, kde takýto situacionálny postup vzbudí obavy. Chceme rozšíriť, eh, ro, rozšíriť rozsah hearingu LIBE a podporíme eh, ďalšie reakcie a otázka porušovania ľudských práv a preto navrhujeme a navrhovali sme v mnohých správach, vrátane tej o Maďarsku, monitorovací mechanizmus EÚ, ktorý podporujeme a ktorý komisia stanovila, takže toto podporujeme a dúfam, že to bude reagovať na niektoré objavy, ktoré ktorých hovoril pán Weber a to je prvá reakcia našej skupiny. Ďakujem. Pán Moraeš, akceptujete modrú kartu. Akceptujete modrú kartu. Takže pán Stojanov, nech sa páči. No, ďakujem pekne. Ja by som rád nadviazala niečo, čo ste povedali, pán Moráš. Čo ste hovorili o šení kompetencií s Národným bezpečnostným úradom v Bulharsku. Ja som si vaše slova vy, vy, vy, vyložil tak, že vy ste presvedčení, že táto agentúra sa stala nejakou novou štátnou tajnou policiou? Neviem presne, čo ste počúvali, ale to som nepovedal. Som povedal, že v Bulharsku eh, bola zlá osoba nominovaná na veľmi dôležitý protikorupčný post. Štátna agentúra pre bezpečnosť Pozrie organizácia tejto agentúry, ktorá a to nepomáha boji proti organizovanému zločinu. To som povedal. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. A teraz za skupinu ALDE pani Vizmenová na 1 minútu a pol. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, pani komisárka, milí kolegovia. Ekonomická kríza e, spôsobila veľké politické porivy v takmer polovine členských štátov EÚ a Bulharsko v tomto nie je výnimkou. Ale podobne ako tá rozpráva, e, ktorú sme tu teraz mali, podobne ako tá krajina, e, ktorú sme teraz spomenuli, aj v Bulharsku právo funguje, inštitúcie sú vytvárané primeraným spôsobom, Bulharsko si vybralo demokraciu, máme demokratickú vládu, ktorá dodržiava ústavu, máme parlament, ktorý je aktívny, napriek tomu, že ľudia z prechádzajúcej vlády E, do parlamentu nechodia, tým si neplnia svoju poslaneckú povinnosť. A sú aj protesty, e, verejné politické protesty, ktoré sú legitímne, demokratické, vláda na ne reaguje a snaží sa napraviť tie problémy, ktoré e, boli spomenuté. Pokiaľ je stranu Ataka, ktorú tu pán Weber spomenul, vládu nepodporuje, nie je súčasťou vládnej koalície s tými stranami, ktoré sú súčasťou koalície. A prvý bulharský politik, ktorý sa spoliehal na podporu strany Ataka e, bol e, bývalý premiér e, Borisov a vtedy EPP nič nepovedali, ale potom boli to isté dôsledky. V súčasnosti máme bulharskú konštruktívnu alternatívu, ktorá by mala dostať istú šancu, pretože je v záujme všetkých, aby krajina bola stabilizovaná, aby sa pripravila nové, pripravilo nové programovacie obdobie a pripravili aj voľby. Čiže právny štát a demokracia, e, to je to, kvôli čomu tu sme. Pani Jusmanová, Jusmenová, akceptujete modrú kartu? Áno v tom prípade pán Kovačev, nech sa páči. Pani Jusmenová, dve otázky a odpovedajte prosím áno alebo nie. Myslíte si, že bez toho, akým spôsobom sa parlamente správa ataka, by súčasná vláda pána Orešarského bola alebo nebola? existovala alebo neexistovala. A potom e, predvolebná kampaň v Bulharsku podľa vás bola demokratická, tolerantná, ako vytvrdíte, áno alebo nie. A prosím povedzte naozaj áno alebo nie. Vážený pán poslanec Kovačev, ak by vaša strana parlamente naozaj bola, keby poslanci tam dochádzali, tak ako je to ich povinnosťou, ak by pracovali naozaj pre krajinu, namiesto toho, aby ich voliči museli bojovať sami za seba, tak súčasné, súčasná vláda Bulharsku by bola ešte úspešnejšia. A počas eh, nedávnych volieb, to, čo spravila eh, vaša strana, no tak to všetci si mohli na vlastné oči pozrieť. Eh, ďakujem pekne. Ďalej, pán Tavareš. Vážení kolegovia, vidíme, že sme tu mali už diskusiu o Maďarsku, teraz o Bulharsku, tam je nová kríza, ktorú takisto bude musieť e, Únia riešiť a to je síce krízu v oblasti základných práv, ktorá by mohla byť ešte náročnejšia a nebezpečnejšia ako e, kríza ekonomická. Nakoniec e, aj história nás to učí. Máme problémy v Maďarsku, máme problémy v Bulharsku a lekcia histórie je jednoznačná. Tieto veci sú veľmi dôležité. Uh, šéfom tajných služieb v Bulharsku sa stal tlačový magnát. To je e, negatívny krok, nebezpečný krok a jednoducho orgány e, v Bulharsku tvrdia, že v krajine funguje e, právny štát, že demokratické princípy a, a pravidlá sa plne dodržiavajú a tak ďalej. Ale my e, nemôžeme e, dopustiť, aby naše inštitúcie nič nemohli v takejto situácii spraviť. Máme proste isté procesy, ktoré garantujú, že naozaj dochádza e, k súlade medzi legislatívou a hodnotami únie, tak ako sú uvedené v článku 2 našej zmluvy. Takže áno, možno, že E, hovoríme tak alarmisticky o istej situácii e, v oblasti ľudských práv v nejakej krajine, ale proste je dôležité, aby ľudia vedeli, že sme tu a že na nich myslíme a že ich budeme chrániť. Členské štáty majú zareagovať a my musíme obhajovať práva občanov, či už je to v Maďarsku, alebo v Bulharsku, alebo kdekoľvek inde. Ďakujem pekne. Ďalej pán poslanec Murphy. Ďakujem, pán predsedajúci. Uh Bulharsko opäť bojuje proti korupcii, proti chudobe a mm, naozaj sú tam tiež protesty. Jeden z e, protestujúcich e, to povedal, podobne ako Turecko, podobne ako Brazília, aj v Bulharsku. My chceme, aby konečne vláda fungovala pre nás E, navzájom sa inšpirujeme. Je to proste prejav e, veľkej, veľkého hnevu proti všetkým etablovaným stranám a teraz je e, pokrytecké, keď tieto strany sa navzájom z tohto obvinujú, aby nejakým spôsobom ťažili z chudoby tých ľudí, ktorú oni samotní spôsobili. Bulharsko je najchudobnejšia krajina v EÚ, premiérny plat pod 400 euro, dôchodky pod 100 e, eur priemerne a celý e, tento proces liberalizácie, ktorý sa navrhuje, je tiež súčasťou tejto chudoby. Čiže ak chceme dosiahnuť skutočnú demokraciu, tak robotnícka trieda v Bulharsku e, musí byť posilnená, musia byť podporené odpory a skutočné e, strany, ktoré bojujú za radikálnu socialistickú zmenu. Ďakujem pekne, pán Murphy. Ďalej, pán Binev. Minúta. zašto tu ima tazi svoboda. Ľudia sú dnes demonstrujú na uliciach, pretože majú e, príslušnú slobodu. V minulosti by boli e, jednoducho zajatí v posledných 4 rokoch, e, keď sa niekto vyjadril proti vláde, bol uväznený. Prečo ste vtedy nevenovali tejto situácii pozornosť? Ja mm, si myslím, že pravdu majú kolegovia z EPP, ktoré to pouskázali. Volá e, sa to demokratická strana, ale nie je to demokratická strana. Naozaj rujnuje e, firmy a prináša do krajiny e, hlad. Ľudia sami seba podpalili kvôli jej politikám. Prečo ste akceptovali takéhoto bulharského Gaddafiho, bulharské KGB? s e, vlastne potlačením politických oponentov. Prečo podporujete takýto e, prístup? Ďakujem. Pani predsednička, hovorí ďalší rečník, situácia v mojej krajine je pomerne jedinečná. Ja som skutočne hrdý, že môžem povedať, že po prvýkrát e, v mojej krajine stovky tisícov mladých ľudí demonstrujú za práva ostatných občanov. Čo e, vlastne ich priviedlo do týchto ulic. Nie je to až také zložité a vôbec to nesúvisí s tými vzájomnými obviňovaniami, ktoré sme tu dnes si vypočuli. Hlavný problém, dámy a páni, spočíva v tom, že pred štyrmi rokmi tieto strany, ktoré sú teraz pri vláde, boli eh, silnými nepriateľmi. Pričom teraz eh, úplne eh, zvláštne sa spojili a vytvorili vládu. V tomto spočíva jadro problému a demokratické východnisko z toho sú nové voľby. A nová väčšina. Ďakujem. Slovo má pán Diaz de Mera. Ďakujem pekne. Pán Cvetanov spravil skvelú prácu, bojoval proti zločinnosti. Súčasná e, vláda e, postupuje inak, pokiaľ ide o boj proti organizovanému zločinu a e, za šéfa tajnej služby dávať to toho človeka, dokonca do tej tajnej služby zahrňa aj policiu. Prečo to robí? Lebo chce byť netransparentná, chce zatajiť e, veci. A to tak veľmi, že súhlasím s tým, čo povedal pán Moraes, to je veľmi vyvážený človek, ktorý e, naozaj vyjadril isté obavy, pokiaľ ide o vymenovanie Levina Penského. A tieto naozaj obavy e, súvisia aj s tým, čo povedala pani e, Redding v mene e, komisie. To sú ďalšie asi spomenuté obavy. Toto sú všetko ingrediencie, ktoré sú naozaj znepokojivé v kontexte bezpečnosti v Bulharsku a tieto e, práve prvky, bezpečnostné prvky, ktoré sú tak zraniteľné, nás e, vedú k záverom, ktoré sú, veľmi, ktoré sú takmer fatálne pre demokraciu. Takže aké sú naše závery? Naše závery sú následovné Eh, jednoducho tá koalícia tejto eh, hlavnej politickej strany Bulharku 26% plus Ataka 6 alebo 7% dokopy tieto čísla jednoducho vytvorili veľmi nebezpečnú situáciu a eh, znamená to, že iba možno nejakých 7% ľudí, e, ktorí v Bulharsku vôbec hlasovali, nakoniec rozhodujú o všetkom a to je veľmi nebezpečné. Ďakujem pekne, pán Diaz de Mera, ďalej vystúpi pán poslanec López Aguilar, minúta 30. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Niektorí členovia e, tohto parlamentu, e, ktorí sa venujú témam osobných a občianských slobod. Sme sa zúčastnili aj predchádzajúcej rozpravy k Maďarsku, aj tejto rozpravy e, o Bulharsku a nehovoríme o nejakých e, dvojitých metroch. Takže prečo nám tu prosím vás hovoríte o dvojitých e, metroch? E, e, veď aj za socialistov je tu primerane veľa poslancov, plus minus toľko isto ako poslancov za ľudoveckú frakciu. Takže je nám veľmi ľúto, že namiesto toho, aby sme hovorili z toho európskeho pohľadu, že skôr tu budú nejaké e, národné kontroverzné témy spomenuté, mysliac na bulharských e, poslancov, teda voličov alebo maďarských. Proste sú veci, ktoré sú celoeurópske a to sú napríklad tie základné práva. A naozaj, e, pokiaľ ide o tú bezpečnostnú agentúru, národnú bezpečnostnú agentúru, máme isté obavy s tým súvisiace. Naozaj to vymenovanie, ktoré bolo vykonané, bolo neakceptovateľné a teda treba chápať tie protesty, ktoré v Bulharsku prebiehajú prebiehajú a ktoré naozaj naznačujú, že e, tento e, parlament e, by mal zohľadňovať a monitorovať situáciu, ako sa momentálne v Bulharsku ukazuje. Pokiaľ ide o základné práva, treba pamätať na závery Rady pre základné práva z roku 2012. Takisto bolo tam aj text komisie. Ďakujem pekne. Ďalej pán Pirker, jedna minúta. Ďakujem sa vám, pán. Ďakujem pani predsednička, pani popredsednička komisie, aktuálna socialistická vláda v Bulharsku s e, postupom pri vymenovávaní ľudí do najvyšších postoch v Bulharsku E, túto krajinu priviedla do e, veľmi zlé situácie. Každý deň e, sa protestuje, protestujú už 20 rokov, ako sme to počuli kompetencia najvyššej bezpečnostného, najvyššieho bezpečnostného úradu, ktorý sa zaoberá bezpečnosťou, sa rozšírila bez diskusí v parlamente, bez kontroly zo strany parlamentu. Potom došlo e, k e, vlastne e, vypíseniu, ktoré vôbec nezodpovedá dôstojnosti a významu tohto e, úradu a potom e, sa e, šéfom tohto orgánu stane mediálny magnát. Je to, myslím, jedinečné, že muž s takouto kvalifikáciou a s takýmito vzťahmi by sa stal šéfom takéhoto úradu. Myslím, že komisia by naozaj mala si bližšie pozrieť situáciu v tejto krajine. Ďakujem. Slovo má teraz pán Kalfín na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Mali by sme sa vyhnúť nedorozumeniam a chcel by som povedať e, hneď na úvod, že e, je to naozaj veľmi zlá strana, ktorá je momentálne pri vláde v Bulharsku, vôbec nezodpovedá európskym hodnotám Bývalá vláda pána Borisova ehm, ehm, musím povedať, že situácia je dnes eh, taká istá. Ale Gerb by mal prevziať svoju zodpovednosť. A eh, chcel by som vám povedať, že eh, predseda Európskeho parlamentu a líder sociálnych demokratov v parlamente osobne di- eh, diskutoval s pánom Borisovom a s členmi e, politickej rodiny a žiadali, aby sa vrátil do parlamentu, a odpoveď bola nie. Čo urobíte? Vy urobíte niečo podobné? Prepašte, vy ste sa už viackrát vyjadrili, takže e, pokračujeme ďalej v diskusii. Slovo má pán Gáler. Vynimočne budem hovoriť po anglicky. kolegne kolegovia, hlavný problém v Bulharsku podľa mňa e, súvisí s tým, e, že toto je posledný pokus starej nomenklatúry a určitých štruktúr oligarchov a podpory Ruska zakročiť predtým, než inštitúcie e, sa budú môcť naozaj nezávisle e, a svojich sústavov v tejto krajine posilniť a vytvoriť. E, pán Vigenin sa snažil znovu nastoliť z bývalých diplomatov. Zatvoril sa úrad pre boj proti korupcii aj keď vynikajúco e, spolupracoval s ostatnými členskými štátmi a e, vynikajúco bojoval proti organizovanej kriminalite. Samozrejme, ohrozovalo to oligarchické štruktúry a e, teda aj tých, ktorí um, vlastne sa preukázalo, že konali nesprávne. A pán starý šéf, líder socialistov, je ten, ktorý to všetko koordinuje. Ja odporúčam, aby ste si s ním vážne pohovorili. Ďakujem slovo má pán Zver na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. Nož, <clears throat> takéto rozprávy môžu byť užitočné, keď je situácia v členských štátoch jasná, ale veľmi citlivé sú krajiny v transformácii, tam nájdeme monopoly, euroskepticizmus, populizmu tak ďalej. Demokratické strany by sa mali zjednotiť na prv. Európska ľudová strana a európsky socialisti. Avšak sú tu snahy zhodiť pravicové, pravicové strany. Podobne sme to zažili aj v Slovensku napríklad. Protesty a potom dva, dve úspešné pravicové strany neprávom padli. No paradoxné je, že strana SDS a GERB sú hlavné síly boja proti korupcii. Takže pre právny štát v Európe to vyzerá zle. Dobre, ďakujem pekne. Teraz prechádzame ako každý aj. Ako prvá dostáva slovo pani Iotová. Ďakujem pekne predsednička. Každá diskusia, rozpráva v parlamente je veľmi dôležitá a ja som veľmi rada, že aj táto debata sa dostala na program zasadnutia. Bohužiaľ, nemáme dosť času. Aby sme mali viac času, tak sme mohli upozorniť na jasné veci, aby sme vyvrátili tie leži, ktoré tu zazneli. No ešte zostalo, Gerb nezískal väčšinu v, vo voľbách, nikto iný ich nechcel podporiť, takže nemohli e, ísť nikým do koalície, takže to znamená, oni kvôli nespokojnosti jednoducho nechodia do práce. Poslanci jednoducho nechodia do parlamentu. Vláda v Bulharsku má len mesiac a mala by dostať príležitosť pokračovať vo svojej práci a dokázať, že jej program je účinný. Ďakujem pekne. Alfa. Ďakujem pekne, predseda. Kolegyne, kolegovia. Dvakrát za ostatných 6 mesiacov politické udalosti u u nás sa, sa, sa o nich hovorilo. Počas tohto obdobia sa uskutočnila uskutočnili mnohé, mnohé veci, nová vláda, predčasné voľby, ďalšie a demonstrácie. A najpravdepodobne sa opätovne uskutočnia predčasné voľby. Ľudia už jednoducho neveria politikom. Takže teraz oni sa obracujú proti Európe alebo na Európu, pretože chcú vedieť, čo povedia európsky politici. Bohužiaľ, z toho, čo sledujem tu, sa mi zdá, že majú veľmi dobrý dôvod, aby prestali veriť európskym politikom. No a úprimne, toto ďalší dôvod pre euroskepticizmus a radikálny nacionalizmus. Ja by som bol rád, aby občania Bulharska videli, že v tejto snemovni v Európskom parlamente sa stanoviska e, bránia transparentne. Ďakujem pekne, pani Ľubčeva. Ďakujem pekne, predsednička. Nože my rešpektujeme vôľu väčšiny, pretože väčšina rozhodla, že sa bude, že sa uskroční táto rozprava, pretože rešpektujeme demokratické princípy. Avšak v tejto debate je veľký deficit pravdy. No a vďaka Gerbu, a to vďaka Gerbu a tým, ktorých podporujú ľudia vyrazili do ulic kvôli katastrofálnym výsledkom, ktoré priniesla vláda Gerb, ktorý sa o tom vôbec nehovorilo. A teraz, keď Gerb už nie je pri moci, sa táto debata uskutočňuje. Okrem toho, zaznievajú hlasy, že Borisov by mal opäť vládnuť v Bulharsku. To sú len polopravdy, no nezabúdajme na to, že situácia v našej krajine je mimoriadná, a to z nasledujúceho dôvodu ľudia po 3,5 roku trpezlivosti viac nestrpeli gerb po vláde, ktorá nedokázala dospieť k spravodlivým voľbám po škandáloch s odpočúvaním. Ako tí, ktorí podporujú GERB a ostatní v parlamente, môžete na to reagovať. Ďakujem pekne, pán Kovačev, modrá karta. Ďakujem pekne predsednička, no už eh, bohužiaľ pani Ľubčeva tu dnes eh, nebola, debatu eh, tu skôr, alebo teda pred rokmi, ktorá aby zažila debatu, ktorá bola proti vláde Gerbu. Ale prosím, nehovorte za ľudí. Našťastie Bulhári chceli vás, nehla, ne, oni nehlasovali za vládu socialistov s podporou ataky. Ja sa pýtam, mohli by ste dnes vládnuť bez ataky? Ďakujem pekne, môžete odpovedať. Ďakujem veľmi pekne. Občania Bulharska sa vo voľbách ja vyjadrili jasne. Sú to parlamentné strany, ktoré sú v parlamente, za výnimkou Gerbu, ktorý parlament bojkotuje a, a on znevažuje celú parlamentnú inštitúciu. A taká však nepodporuje súčasnú vládu a všetci to vedia. Vrátane vás, pán Kovačev. Ďakujem, predsednička. Už, dlho, už pomerne dlho hovorím o dvojitých štandardoch meranie používanie dvojitých, dvojitého metra. Vláda Borisova bola bezpodmienečne podporená atakou a EPP, sa, EPP to veľmi nevadilo. Nie je to e, veľký problém. Už e, vláda Borisova používala odpočúvanie často. Teraz, keď sa nová vláda chce urobiť e, poriadok EPP sa bojí. Nož, e, zdá sa, že teraz, keď vláda chce podporiť dialog s občianskou spoločnosťou, medzi občianskou spoločnosťou a podnikateľmi EPP proti. Ako je to možné? Hovorím o vláde, ktorá je vo funkcii len mesiac. No a na záver slovo dostáva pani komisárka. Nech sa páči. Madame le président, honorable. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení členovia. Spravodlivosť je slepá, komisia e, ostane e, opäť e, naďalej pozorná, ako v prípade každého členského štátu. Nebude váhať použiť svoje právomoci v prípade porušenia európskeho práva alebo e, seriózne porušenia hodnôt Európskej únie. Vážení členovia parlamentu, e, túto vetu ste už viackrát počuli a aj dnes po obede už odznela, pretože vyhlásenie e, komisie v diskusii o Maďarsku tento rok, minulý rok rezonuje aj dnes, tak ako komisia Ehm, dohliada a na jeden členský štát bude tak robiť aj v prípade všetkých ostatných. Vieme, že politická situácia v Bulharsku je polarizovaná, preto komisia apeluje na e, všetky politické síly v Bulharsku, aby sa zhazovali za konsenzus, za stabilitu a prosperitu krajiny. Pani predsednička, tieto dve dnešné diskusie popoludní v Európskom parlamente ukazujú, ako dôležité je pre Európsku úniu podporovať právny štát. Niektoré príslušné mechanizmy sú už, už fungujú v tejto súvislosti a môžeme sa z nich poučiť, ale musíme podporiť našu schopnosť lepšie sa venovať obavám Eh, súvisia tým s eh, teda, právnym štátom. A to by som chcela povedať aj, eh, a to som aj povedala v súvislosti s diskusiou v Maďarsku, ohľadom situáciu v Maďarsku. Mali by sme spolupracovať aj so súdnymi orgánmi, pretože je to v záujme všetkých, obzvlášť občanov EÚ, ktorí očakávajú, že ich práva a slobody budú chránené všade. Ďakujem pekne pani komisárka a na záver v mene e, e, rady dostane slovo pán Leškevičus. Pani predsednička, e, pani podpredsednička komisie, vážení členia parlamentu, veľmi pozorne som si vypočul túto diskusiu a zobral som na vedomie e, celé rozpetie názorov, ktoré zazneli a v priebehu tejto diskusie nebolo by pre mňa vhodné, aby e, ako, ako zástupca rady som sa vyjadril k jednotlivým obavám, ktoré zazneli v súvislosti s aktuálnou politickou situáciou v Bulharsku. Ale Mnohí z vás jasne povedali, eh, aké silné názory majú v súvislosti s tým, čo sa pri nedávnom Bulharsku od, odohralo. Ja kolegom na rade eh, postupím eh, ďalej tieto informácie a ja som vám veľmi vďačný za to, že ste umožnili predsedníctvu sledovať túto diskusiu. Ďakujem. à l'article Ďakujem pekne. V súlade s článkom 216 odsekom 4 vás informujem, že nebola žiadna žiadosť o pozmenenie informácie, ktorá bol, e, e pozmenenie informácie, ktorá bola poskytnutá včera 18.30, čiže e,